čo to spôsobilo. A určite sme neboli v ohrození a naozaj a eh, si cením, že v dôsledku a, eh, poplachu všetci opustili a, eh, snemovňu z dôvodu bezpečnosti. No, bol taký, bola to taká náhoda, že som tu ja ktorý zastupuje bezpečnostné e, služby v Bire. A teraz poprosím pána Kellyho,